Buongiorno colleghe e colleghi. Ha chiesto la hm, Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Pán Rubik sa prihlásil o slovo. Niečo k rokovaciemu poriadku? Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Pán predseda, ako podpredseda výboru štúr Európskeho parlamentu by som pána Tolana je to šéf eh, fondu v Zambii a chcel by som mu pogratulovať, že dostal eh, cenu výboru STOA eh, na Európskeho parlamentu. Je tu na tribúne a poprosím vás o potlesk pre jeho osobu. Ďakujem. Grazie, grazie, onorevole Rubik, naturalmente. Ďakujem pekne, pán Rubik. Áno, samozrejme, sa pridávame k vašej gratulácii aj my za predsedníckým stolom. A teraz má slovo pán Morganti. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, ja by som chcel poprosiť o minútu ticha ako pripomienku na obete katastrofy Costa Concordia pri ostrove Giulio v Toskánsku. 11 osôb prišlo o život. Títo teda už boli nádení z rôznych krajín, ale problém je to, že 29 osôb ešte stále je nezvestných. To znamená, že počet obetí by sa mohol ešte zvýšiť. Ďakujem pekne, pán Morganti. Kolegyne, kolegovia a predsedníctvo súhlasia s touto sústrasťou, s týmto vedením sústrasti. A preto navrhujem, aby sme povstali a mali minútu ticha.